Okay, I'm going to start the meeting. Um... Takže by sme začali dnešné stretnutie popoludní. Ďakujem veľmi pekne všetkým, čo ste prišli. To je takmer koniec e, našej práce pred letnými prázdninami, ale skôr ako sa na ne vyberieme, máme tu čest, že si môžeme podebatovať s predstaviteľom e, luxemburského predsadníctva, ktoré tu zastupuje Etienne Schneider, E, ktorý je podpredseda vlády Luxemburska a pracoval v parlamente pred 20 rokmi a na sekretariat e, v administratíve a my si pra- vážime prácu administratívy, lebo vieme, že bez nej by sme nič nedokázali tu naspraviť. Takže vidíš, že dá sa vypracovať z asistenta až cez ministra E, priemyslu, vnútra, obrany až po podpredsedu vlády. Takže e, máš veľké portfólio. Hovoril si už s Fujberom Libe, i treťa čaká, teraz sme tu my. A teraz je veľmi dôležité, aby sme vyzerali my veľmi múdro a kladli inteligentné otázky, lebo nás budú posudzovať kolegovia. Bolo by dobre, keby si nás informoval o tom, čo chceš dosiahnuť v najbližšom pol roku a potom by sme si dali kolo otázok. Máme pomerne napätý čas, môže byť medzi nami do pol piatej, takže dovolila by som ti hneď dorozdala slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička Milá Viki, vážení poslanci. Je mi veľkým potešením, že tu môžem byť a môžem predniesť program luxemburského predsedníctva a mať s vami úprimnú otvorenú výmenu názorov. Ako iste viete, vnútorný trh bol vždy veľkou prioritou Luxemburska. Povedal by som, že to bolo to, čo, na čom Luxembursku veľmi záleží. My sme malá otvorená krajina v srdci Európy a väčšina našich hospodárskych transakcií, operácií sú cezhraničné a preto je fungovanie vnútorného trhu jednotného trhu pre nás zásadné, aby podniky rastli a rozširovali svoje činnosti. Je to dôležité pre spotrebiteľov, aby mali prístup k veľkému sortimentu tovarov a služieb. Preto si uvedomujeme, nie len to, čo už dobre funguje dnes, ale aj to, čo nefunguje. I keď sa dosiahol v posledných rokoch veľký pokrok a je tu ešte stále niekoľko prekážok, ktoré bránia e, podnikom aj ľuďom predávať a kupovať európsky tovar bez mnohých ďalších extra nákladov a zložitých úkonov. Naše predsedníctvo by chcelo prispieť k, týmto, k zniženiu týchto nákladov za Európu, To ukázali mnohé štúdie, ktoré realizoval nedávno EP. Vy ste spolu so zákonodarcovia, ak budete dobre odvádzať svoju prácu, môžeme dosiahnuť veľa, veľa zisku. Hovoríme najmä o 800 miliardách eurách, o 4% ďalšieho rastu v EÚ. E a to je presne to, čo potrebujeme, ako uznáte to, čo potrebujeme v tejto hospodárskej klíme. Dámy a páni, takže chcel by som sprostredkovať tie hlavné odcházia priority luxemburského predsedníctva v oblasti vnútorného trhu a konkurencieschopnosti v širšom slova zmysle. Naplánovali sme dve zasadnutia Rady pre konkurencieschopnosť e, v oktobri a 30. novembra Eh, na budúci rok bude teda 20. júna takéto zasnutie rady. Eh, počas našich aktivít sa budeme sústrediť na dve veci. Jednak chceme vyzvihnúť a preskúmať pridanú hodnotu Európy, najmä v keby sme sa pozreli na náklady ne Európy. Čiže eh, naše podniky, aké majú náklady napríklad e, e, sú, náklady súvisiace s tým, že sa musia prispôsobovať momentálne 28 legislatívam členských štátov. To sa týka tak digitálneho ako aj offline trhu. Chceme e, mm, posilniť mainstreaming konkurencieschopnosti vo všetkých politických oblastiach. A je tiež dôležité posilniť rozmer vnútorného trhu, čo je dôležité pre konkurencieschopnosť nášho hospodárstva a Mm, sú samozrejme za to zodpovedné iné formácie rady a e, aj časť parlament, e, teda časti parlament, napríklad pokiaľ ide o ETS. E, sme v situácii možno trošku zvláštnej, keďže sme také nadchádzajúce predsedníctvo, nemáme nové legislatívne témy na stole, hlavné aktivity, ktoré Európska komisia naplánovala, či už je to v rámci vnútorného trhu digitálneho, alebo pokiaľ ide o novú stratégiu pre e, e, jednotný trh s produktami a službami, sa očakávajú až na koniec roka, alebo dokonca až v roku 2016. A všetko to, čo ešte je na nahola predchádzajúca Európska komisia, a ostáva to len preto, že to má za sebou dosť komplikovaný uh, vývin, vývoj. Uh, určite nemusím pani spravodajkyni Šaldemoze hovoriť, uh, že odviedla vynikajúcu prácu tu vo výbore IMKO a aj pani Komi, nová spravodajkyňa, pokiaľ ide o dohľad nad vnútorným trom. Uh, dôvod zablokovania uh, súvisí s povinným označovaním pôvodu, teda tým made in, čo sa e, e, zameriava zásadne na členské štáty a v minulosti sa to riešilo viacerými e, spismi. Viaceré predsednica litovské, grecké, talianské a lotišské vynaložili veľké úsilie na odblokovanie situácie. Žiaľ, zbytočne luxemburské predsedníctvo to chce posunúť vpred, ale uvedomujeme si limity tejto aktivity, e, keďže chýbajú nové prvky v tejto téme, veľká zmena v pozícii členských štátov alebo nejaký nový návrh zo strany komisie, e, ťažko sa dá očakávať teda bez nejakej zmeny, že dosiahneme pokrok. Podobná situácia je, čo sa týka nariadenia o zjednodušení transferu e, vozidiel, ktoré sú registrované v inom členskom štáte. A chcel by som privítať spravodajkyňu pani Charancovú, ktorá eh, určite nešetrila námahou na tejto téme. Členské štáty sú naďalej rozdielných národov, názorov, čo sa týka článku 3 a nadchádzajúce predsedníctva, eh, teda predsedníctva predchádzajúce mali veľké problémy dosiahnuť dobrú rovnováhu v otázke, ktorá je takáto eh, sporná. Počítame s podporou komisie aby sme našli nejaké nové cesty ku kompromisu, aby sme posilnili rozpravu po letnej prestávke. A napokon, vážená pani Kalas, situácia je komplikovaná aj čo sa týka smernice e, súvisiacej s e, porušeniami colného e, kodexu. Sú tu viaceré otázky v rade a luxemburské predsedníctvo sa pokúsi nájsť určité odblokovanie, aby práce mohli pokračovať va sans dire que le numérique e, je e, jasné, že pre nás je digitálny sektor e, veľkou prioritou vo všetkých formáciách rady. Luxemburské predsedníctvo rozbehne prácu na prvých iniciatívach, ktoré ohlas, sú ohlásené v balíku digitálneho jednotného trhu, napríklad modernizácia autorských práv a reforma práv spotrebiteľa online naši holandskí kolegovia sa potom e, budú tomu ďalej venovať. Takisto s nedočkavosťou očakávam ten balík pre vnútorný trh s produktmi a službami, čo sa e, pravdepodobne e, podľa, podľa najnovších správ bude prechádzať v oktobri. V týchto dvoch oblastiach chceme dosiahnuť rýchlo ambicioznú politickú reakciu a je dôležité zabezpečiť vysokú úroveň ambícií v našej, v našich práci, aby e, výsledkom bolo odbúranie prekážok v cezhraničnom obchode a zníženie administratívnych nákladov pre naše podniky. E, samozrejme, chceme zlepšiť e, prístup spotrebiteľov k službám a produktom online aj offline. Ak Európa to neurobí, tak to neurobi nikto. Členské štáty nemôžu len vyhlasovať. Jednotný trh je e, to našou zodpovednosťou nás, rady a vás, parlamentu, aby sme spoločne vytvorili skutočný jednotný trh, e, ktorý si želáme. Takisto budeme hovoriť o právnych nástrojoch, ktoré e, umožnia plne funkčný jednotný trh. Chceme napríklad posilniť princíp zájmeho uznávania ako niečo, čo je e, výhodnejšie než harmonizácia. Takže e, potom je tu balík tej lepšej legislatívy, e, ktorý komisia predložila. Určite bude treba viac mesiacov na to, aby sme strávili tento veľmi ambiciozný balík, ktorý zmení našu metódu práce. Chceli by sme takisto lepšiu koherentnosť medzi jednotlivými politikami, lepšia legislatíva, to nesmieme vnímať ako nejakú autonómnu záležitosť. To musí byť zapracované samozrejme do ostatných politík, najmä čo sa týka jednotného trhu. Ale pozor, lepšia legislatíva nesmie nevyhnutne znamenať menej legislatívy, Ide v prvom rade o to, aby sme dosiahli naše ciele pri menších nákladoch. Ciele ako realizácia jednotného trhu alebo sociálna ochrana to nesmieme spochybňovať. To sú, e, teda respektíve prostriedky, ako sa k tomu dopracovať, musia byť menej komplikované a menej nákladné. Čiže treba dať pozor, ak napríklad zrušíme nejakú európsku smernicu, tak je tu riziko, že rýchlo e, vznikne 29, 28 národných legislatív. E, to nechcú podniky a to nechcú ani spotrebitelia. Justičná fragmentácia by mohla byť drahšia než by sme našli e, nové zdroje rastu. Už som povedal, že chceme prehlbiť mainstreaming konkurencieschopnosti a chceme prispieť lepšej koherentnosti politík. V tejto súvislosti sa snažíme modernizovať pracovné metódy Rady pre konkurencieschopnosť, aby sme lepšie zohľadnili komplexnosť faktorov, ktoré majú dopad na konkurencieschopnosť a jednotný trh. Na začiatku každej schôdze Rada pre Rady pre konkurencieschopnosť chcem urobiť taký check-up, takú kontrolu konkurencieschopnosti a síce, aby sme mali otvorenú výmenu názorov s dohnutými ministrami a s komisiou, pokiaľ ide o všeobecný vývoj ekonomickej situácie v Európe, vrátane mikroekonomickej situácie, aby sme mali taký aktuálny obraz o konkurencieschopnosti a jednotnom trhu čo spadá do pôsobnosti Rady pre konkurencieschopnosť a aj do pôsobnosti iných formácií Rady. Ide aj o to, aby sme prispeli k lepšej eh, ko- koordinácii vopred, pokiaľ pôjde o nové eh, iniciatívy komisie. Budeme tiež úzko spolupracovať s komisárkou Bienkovskou, aj aby sme vlastne eh, spracovali ten list, ktorý komisárka vydala. Budeme tiež prikladať veľkú prioritu politike pre malé a stredné podniky a budeme sa zaoberať revíziou Small Business Act. E, budeme tiež organizovať veľkú konferenciu, ktorá bude 18. až 20. novembra v Luxemburgu a bude sa volať SME Assembly. A napokon by som chcel ešte stručne spomenúť niekoľko ďalších tém. Duševné vlastníctvo, luxemburské predsedníctvo očakáva dohodu s Európskym parlamentom na e, smernici o obchodnom tajomstve. Trialóg by sa mal začať e, v septembri. Takisto začneme prácu na veľkej modernizácii autorských práv, ako som už naznačil. Luxemburské predsedníctvo začne prácu na návrhu smernice o obchodných o nekalých obchodných praktikách v sektore B2B, e, čo by mala komisia prijať e, po lete. Čo sa týka e, politiky ochrany spotrebiteľa, zatiaľ žiaľ nemáme konkrétne návrhy. Môžeme začať diskusie o stratégii pre jednotný trh, digitálny jednotný trh, čo bude mať vplyv na sektor B2C, každom prípade e, politika vnútorného trhu, či už je to digitálny alebo nie digitálny trh a potreby, e, politika ochrany spotrebiteľa musia ísť ruka v ruke. A ešte než e, uzavriem niekoľko slov o telekomunikačnej téme. Poprosila ma premiérka, aby som to prezentoval. Takže to bude určite prioritné, pokiaľ ide o smernicu o bezpečnosti sieti a Eh, teda IBS, táto smernica, kybernetická bezpečnosť nie je luxusným statkom, to je niečo, o čom sa, neroku, ne, čo sa nedá spochybňovať. Čiže uvedomujeme si, že toto je jednoducho nevyhnutnosť. Eh, samozrejme, náš priemysel, naši ľudia od toho závisia. A treba, sa, a treba prijať opatrenia na posilnenie kybernetickej bezpečnosti. Sme presvedčení, že Európa môže ísť príkladom, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť. Lotyšské predsedníctvo nám umožnilo spolu s parlamentom začať aj vďaka pánovi spravodajcovi Švábovi eh, diskusiu o princípoch, na ktorých sa bude zakladať dohoda. Luxemburské predsedníctvo bude naplňať tieto princípy eh, životom, počas nášho mandátu a sme presvedčení, že budeme konštruktívne spolupracovať spolu s vami aj na tejto záležitosti. Potom sú tu samozrejme e, priority, pokiaľ ide o e, dostupnosť web strán pre verejnosť, služby e-governmentu, aby boli dostupné aj osobám e, e, so zdravotným postihnutím. E, a teda všetky, všetci občania, aby sa mohli podielať na tej digitálnej ekonomike, verejný sektor musí ísť príkladom. Spravodajkyňa pani Charancová eh, na, na tom eh, veľmi dobre pracuje a tešíme sa z dobrej spolupráce Luxemburské predsedníctvo prikladá veľkú, veľký význam eh, tejto správe a očakáva finalizáciu. Ešte dôležitá priorita na záver, súvisí to s digitálnym jednotným trhom finalizácia reformy, e, pokiaľ ide o ochranu údajov do konca roku. Musíme prispôsobiť aktuálne pravidlá, ktoré sú z roku 1995. E, e, Musíme to prispôsobiť dnešnej situácii. Naše spoločnosti samozrejme stoja na e, obrovských tokoch dát, ktoré každým dňom prekračujú hranice, čiže e, tu musí byť takýto enabler pre digitálny trh, e, to je podmienka sine qua non a treba mať pravidlá, ktoré fungujú, ktoré sú, ktoré obsaja budúcnosti a naši občania sú tomu stále viac vystavení. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem. That was a excellent uh, rundown, Sue. Ďakujem veľmi pekne. Hovorili sme, hovorili sme o mnohých témach, ktoré sa týkajú mnohých výborov. Mám tu pomerne veľký zoznam záujemcov o slovo. Ak sa ešte chcete prihlásiť, tak to len ukážte, aby sme si to zapísali. Dobre, takže začneme. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Ukazuje, že Luxembursko je síce malá, ale mimoriadne dôležitá krajina v EÚ, ktorá prispela do EÚ nielen osobami, ale aj vložila sa do vytvorenia tejto organizácie. Takže to bude významné predsedníctvo. I keď nemáme veľa legislatívnych návrhov, pokiaľ ide o digitálny jednotný trh, ale je jasné, že to bude veľmi významné predsedníctvo a želám vám to z celého srdca. Mám viacero otázok eh, na vás. Hovorili ste o Made in a o tom, aké je to ťažké, ale nepovedali ste, čo treba urobiť. A hovorili ste o Majdane, hovorili ste o tom, aká je to ťažká situácia, hovorili ste, e, že je to náročné. Ako chcete sa dostať z tejto situácie? Potom mám otázku k online nákupom. To sa už, myslím, riešilo v rade, že máte nejaký projekt, ako dosiahnuť spoločnú pozíciu v rade, tak aby to netrvalo 17 mesiacov ako v prípade roamingu. Jednoducho my nemáme ten čas tak dlho čakať. A ľudia na to čakajú, to očakávajú. A posledná otázka. Hovorili ste o cybersecurity, kybernetickej bezpečnosti. Počula som, že v rámci cyberbezpečnosti je aj boj proti e, terorizmu a okrem toho aj potlačanie alebo boj proti e, podnecujúcim e, podnecovaniu. Ho, viete o tom niečo konkrétnejšie? Ďakujem, vždy budeme mať tri otázky naraz, takže Krista a potom Nikola. Áno, v takom poradí pôjdete, ako ste sa zapísali. Ďakujem, Šaltmose. Ďakujem, pán Schneider, za vašu prezentáciu. Súhlasím s tým, že bolo veľmi ťažké pracovať na balíku o bezpečnosti výrobkov. To nebol problém v parlamente, bol to problém v rade, myslím si. My sme boli rýchli. Tam bola zlá situácia a chcem vám povedať, že dnes dopoludnia vo výbore sme mali prezentáciu organizácie ProSafe. To je organizácia, ktorá koordinuje spoločné činnosti orgánov dohľadu nad, trh, nad trhom, robia dobrú prácu a povedali nám, že potrebujú novú legislatívu že potrebujú novú zdokonalenú legislatívu, aby vytvorili lepšie fungujúci vnútorný trh a posilnili dôveru spotrebiteľov. Takže ja viem, aké ťažké to je v rade. Predsa len by som si dovolila využiť túto situáciu, keby ste sa pokusili znovu odčarovať tú situáciu k bezpečnosti výrobkov, pretože potrebujeme novú legislatívu parlament povedal, že je pripravený vyjednávať, ale potrebujeme, aby najprv si rada ujasnila svoje stanovisko. Tak ja dúfam, že sa znovu o to pokúsite, aby sme našli riešenie, ale viem, že je to ťažké. ja som chcela ale hovoriť hlavne preto, aby som povedala, že ľudia, ktorí pracujú s dohľadom nad trhom a e, bezpečnosťou výrobkov, naozaj chcú, aby sme dokončili tieto legislatívne práce, lebo to potrebujú, lebo to, pod, e, lebo to zlepší bezpečnosť výrobkov. Ďakujem. Takže najprv pôjdeme za každú skupinu a teraz Dita, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán podpredseda vlády, ďakujem za to, že ste prišli do našho výboru a že ste sa s nami podelili o svoje názory a o vaše priority. Som veľmi rada, že budete mať teraz predsedníctvo, lebo vaša krajina Luxembursko má dlhú históriu nachádzania správnej rovnováhy medzi veľkými členskými štátmi a záujmami občanov EÚ. Tak ja dúfam, že vyriešite všetky ešte nevyriešené veci, ktoré sú na stole, že stôl vyčistíte a budete môcť začať aj nové projekty, najmä v oblasti digitálneho jednotného trhu. Som veľmi rada, že som videla, že vaše priority sú v súlade s mojím zoznamom, ale chcela by som sa rýchlo vyjadriť k niektorým veciam, o ktorých ste hovorili. Je to transfer motorových vozidiel. Som veľmi rada, keď, že vidím, že rada sa hýbe Myslím si, že je to veľmi dôležitá problematika, kde máme povinnosť voči občanom a musíme prísť výsledkami. Takže ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis počas vášho predsedníctva a dúfam, že to bude patriť medzi vaše úspechy na konci vášho obdobia. Ochrana, pardon, bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov a dohľad na trh, my o tom už hovorili predrečníci. Z môjho pohľadu musím povedať, že to, čo my potrebujeme, je aký je dôvod tejto legislatívy. Proste aká bola tá pridaná hodnota, ktorú sme chceli dať občanom a musíme sa snažiť nájsť riešenie aj pre otvorené veci ešte. Bola som veľmi rada, že ste hovorili o prístupnosti na web nie je to veľmi sexy téma, ale je to dôležitá téma. Je to téma, ktorá súvisí s digitálnou agendou a hovoríme o návrhu, ktorý má len 19 strán, ale je to návrh, ktorý by mohol pomôcť miliónom európskych občanov, ktorí majú problém s prístupom do digitálneho sveta. Je to ľahký návrh a ja dúfam, že na konci, že počas našho predsedníctva túto úlohu splníme poru, smernica o colných porušeniach a sankciách. Je to na ceste v dôsledku dobrej práce lotišského predsedníctva, ale musíme tlačiť na dokončenie. Myslím si, že vaša krajina, vaše predsedníctvo má dobrú šancu dokončiť túto prácu. Dovolte, aby som vám na záver zaželala veľa úspechov počas vašho predsedníctva a teším sa na naše trialógy. Veľa šťastia. Jens, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne vás vítam vo výbore. Mám tri otázky, myslím. Ako to vyzerá to tak? Ja som eh, predsedom eh, skupiny Interpre pre eh, sociálne otázky a s tým súvisia teda aj moje tieto otázky. Takže vnútorný trh alebo jednotný trh sa týka mnohých tých otázok, s ktorými sa my zaoberáme. A napríklad, alebo ten smernica pre verejné obstarávanie, ktorú teraz členské štáty implementujú, bola prijatá minulý rok. A ja tak počúvam, čo sa deje v členských štátoch a, tak, a počujem, že je tu určitý odpor. My sme sa vlastne otvorili tomu, aby boli možné také kritéria vo verejnom obstarávaní, ktoré sú aj sociálnej povahy v tom verejné obstarávanie a tá dve, tie dvere, ktoré sme otvorili tou novou smernicou, chcú niektoré členské štáty zavrieť a nechcú um, mať zodpovednosť za takéto možnosti, že teda, uh, aby v tom verejnom obstarávaní bola aj tá sociálna dimenzia. Čiže sledujeme to samozrejme v parlamente, ako sa to implementuje a budete aj vy teda dohliadať na to, aby sa nezatvorili tie dvere, ktoré sme otvorili. Uh, a aby sa teda zohľadňovala tá sociálna e, dimenzia vo verejnom obstávaní. No a potom ďalšia otázka. Počul som e, Počúval som pána ministra Šmita minulý týždeň a som veľmi rád, že Luxembursko si za prioritu stanovilo aj prehlbenie sociálnej dimenzie v európskej spolupráci. A je tu taká požiadavka, aby sektor, ktorý nazývame sociálna ekonomika, aby mal nejakú legálnu formu mm, na nejakom rámci toho vnútorného trhu. Určite sa o tom bude ďalej diskutovať, určite to neviete teraz e, celkom zodpovedať, ale ja by som chcel, aby ministri v rade spolupracovali aj na týchto otázkach, pretože bude sa o nich diskutovať, teda pokiaľ ide o tú sociálnu ekonomiku a musíte teda aj vy byť pre, pre, pripravení na to, aby ste zohľadnili, ako to ovplyvňuje trh. A tretia otázka Ehm, veľmi jasný príklad. Sú tu prekážky v spolupráci medzi hrani- ako cezhraničnej spolupráci, to vieme. Jeden z takýchto príkladov je to sú tie um, po, poisťovne, tie mutuals, ktoré nemajú možnosť uh, vlastne investovať do, tej, uh, do inej krajiny a teda je to prekážka, aj keď by mohli vlastne prispieť k nejakým investíciám do toho Junckerovho plánu a tak ďalej um, nové malé podniky um, by tu mohli k tomu prispieť a nemôžu to. Čiže myslím, že odbúrať takúto prekažku, to je dôležité uh, kritérium, ktoré by ste mali mať na svojej e, na svojom programe. Takže určite to bude ovplyvňovať váš pracovný program. Ďakujem. read the but can people signal if they... Chcem ešte, keby ste mi naznačili, tí, ktorí chcete hovoriť, aby sme si to mohli poznamenať. Mám tu týchto napísaných zatiaľ. I've got Nicola Dante, Catherine Steiner, Virginia Rossier, Olga Shenilova, Julia Reader, who's next, Lambert von Nisseroy, Dan Dalton, any, anyone else, and me. Ah, oh, sorry, Ava Parnova, thank you. Takže vás budem vyvolávať, aby sme to troška mali cez tie skupiny politické tak rozhodené. Takže Julia najprv. Ďakujem, pán podpredseda vlády, za to, že ste prišli medzi nás a ukázali nám váš program. Myslím si, že pokiaľ ide o digitálnu problematiku, máme tu veľa práce pred nami. A je to znepokojujúci vývoj, o ktorom by som chcela hovoriť a síce technologický rozvoj je veľmi rýchly a máme problém a snažíme sa legislatívou dobehnúť ten technický vývoj a dosiahnuť dohody s radou, čo dlho trvá, väčšinou to dlho trvá. A často tak, že keď sa už dosiahne rozhodnutie, nie je dostatočne ambiciozne, aby zohľadnilo to, ako vyzerá využívanie technológií, digitálnych technológií, akým smerom išiel vývoj. Zoberme si napríklad neutralitu. Vidíme, že sa nedosiahla ešte dohoda k, k nariadeniu o službách s nulovou sadzbou a je to veľmi dôležité, lebo ľudia skôr využívajú mobil ako e, internet cez pevnú linku a moja kolegyňa Dita už uh, hovorila o tejto problematike a o tom, že dochádza napríklad aj k problémom pri legislatíve o prístupe k verejným webovým stránkam a musíme sa jednoducho postarať o to, aby tieto nariadenia, smernice zohľadňovali aj mobilných používateľov, napríklad prístup apps a ďalších služieb, jednoducho, aby to bolo prístupné nielen pre ľudí, ktorí majú zdravotné postihnutie, ale aby to bolo dostupné pre všetkých a aby k tomu mala prístup celá populácia. Takže aké sú vaše plány nielen o tom, ako budete e, pracovať na rýchlom dosiahnutí, uzavretí takýchto vecí, ako napríklad smernica o e, dostupnosti e, webových stránok verejného sektora, ale ako zabezpečíte, že budú nepriestrelné aj do budúcnosti, jednoducho to, aby boli dostatočne ambiciozne, aby sa zamerali aj na alebo aby pokryli aj mobilné využívanie internetu, to, čo, to je vlastne dneska to, čo je najviac rozšírené. Mám odpovedať na všetky? Zoberme si ešte tieto prvé. A, dobre. Takže čo sa týka tej web accessibility, som presvedčený, že dohoda sa dosiahne dosť rýchlo čo sa týka toho verejného, tých verejných, respektíve tých sociálnych kritérií pri verejných hospodárovaniach, to sa mi zdá veľmi sympatické, ale bude to ťažké definovať. Na druhej strane treba si uvedomiť, že táto téma sa nediskutuje v rade, čo je škoda a určite kolega Nikola Schmidt sa vráti k tomu, než posunie tú diskusiu ďalej eh, v rámci tej solidárnej ekonomiky, ale určite luxemburské predsedníctvo eh, v zásade je veľmi za takéto sociálne kritéria, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. Čo sa týka toho balíka všeobecnej bezpečnosti produktu, najmä toho made in. To povinné označovanie pôdu je v zásade neakceptovateľné pre niektorých a to bez ohľadu na e, počet dotknutých sektorov a pre iných je to zásadná podmienka pre prijatie balíka. Takže ťažko nájsť kompromis za takýchto podmienok a myslím, že všetko už sme za posledné mesiace vyskúšali. Ja osobne som sklamaný, že je to zablokované. A dávam vám zapravdu, je to zablokované v dôsledku jedného ustanovenia. Čo sa týka tých technických vecí, tam totiž komisia nedokázala odblokovať eh, luxemburské predsedníctvo sa odhodlalo e, opäť začať prácu, ale bude to možné len za podmienky, že sa predložia nejaké nové prvky do diskusie. Na e, aktuálnom základe to nebude možné. Takže chcem apelovať na komisiu, ktorá navrhla tie ustanovenia k Made in, poznajúc e, príčiny, aby navrhla nejaké iné cesty ku kompromisu. Ja viem, že to nebude jednoduché, a nechcem vás sklamať, nevidím zatiaľ nejaké východisko, ale možno sa nám s našim šarmom podarí odblokovať niektoré z tých pozícií v nadchádzajúcich mesiacoch. No a čo sa týka zjednodušenia transferov aut registrovaných v inom členskom štáte, žiadny kompromisný návrh zatiaľ neprešiel s kvalifikovanou väčšinou vrátane návrhu, ktorý predložila spravodajkyňa pani Charancová vo svojej správe. V každom prípade Luxemburské predsedníctvo bude ďalej skúmať toto nariadenie, aby sa našli nejaké nové cesty ku kompromisu. V každom prípade chápeme, že občanom nie je celkom jasné, prečo registrácia vozidla v Európe je také, kom, taká komplikovaná, takže naozaj treba nájsť riešenie v záujme našich občanov. A napokon ešte teda tie nenavisné prejavy. Na to sa nevzťahuje NIS, takže to je veľmi dôležitá téma, ale ide o zabezpečenie tých základných služieb a nejde o obsah vzdelania, takže musím vás tu žiaľ sklamať, pokiaľ ide o túto tému. A ešte čo iného tu bolo? Apky a mm, dostupnosť webu. O tom sa ešte diskutuje, ale je absolútne kľúčové, aby sa predvídal e, aj prístup, e, teda mobilný e, prístup smartfónmi, takže myslím si, že tam zdieľame pozície. Myslím, že som zodpovedal na všetky otázky a témy. Ak nie, tak mi pripomente. Takže my sme si dali ďalšie kolo. A vítam eh, Andresa v našom výbore. Nech sa páči, ak by ste sa chceli vyjadriť, eh, tak eh, potom vyvolám ďalšieho rečníka, ak tomu tak nie je. Ešte raz si zoberieme poradie rečníkov Lambert, Nikola a potom EKR e. a ak by niekto ešte ďalší sa chcel vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Som holandským poslancom a musím povedať, že so úsmevom som sa vrátil cez, e, zo Štrasburgu cez Luxembursko a vidíme, že sme e, veľmi bohatá krajina s veľmi vysokým e, podielom príjmu na obyvateľa, ale pritom máte také vynízke ceny benzínu, 1 euro. Nechápem, ako to robíte, aké máte daňové zaťaženie, ako to dokážete. Je to naozaj e, vec, na ktorou sa divím a by ma zaujímalo a dúfam, že sa tieto praktiky budete uplatňovať aj v predsedníctve sme teda v období, keď ešte nemáme žiadne nové vstupy z legislatívneho procesu. Európska komisia chce všetko robiť lepšie, ale musíme si na to počkať. A vidíme tu veľké úlohy z vnútorného trhu, ale tam sa mnohé zámery stiahli. A zoberme si aj otázku diverzifikovanej ekonomiky a bioekonomiky a vidíme, že to všetko sa stiahlo a vidíme, že sa všade pripravujú nové podklady, bioplasty, nové možnosti a tak ďalej. A tieto veci, tieto nové veci, ak sa budú vyvíjať, sa budú vyrábať mimo Európy a jednoducho nám chýba tá kritická masa, e, e, e, váha EÚ. A Zoberme si napríklad bioodpad, ktorý aj my produkujeme, ale ten sa dostal potom von a e, my ho nevyužívame. Takže naozaj vnútorný trh je veľká téma s veľkými nádejami a chcem vás požiadať, aby ste zobrali e, do rúk iniciatívu Biodiverzifikovaná ekonomika je nová e, agenda, nová téma. Malo by sa to veľmi rýchlo zaviesť. A potom som si všimol, že vidíme niektoré spisy, ktoré sú zamrznuté v rade. A čo spravíte na to, aby ste, čo robíte preto, aby ste, povedzme, e, národné parlamenty viacej zaangažovali do práce predsedníctva a jednoducho e, máte predsedov vlády, ktorí sedia v rade, potom prídu do národných a, a, e, a, parlamentov a o tých veciach sa tam vôbec nehovorí. A myslím si, že treba zahrnúť aj národné parlamenty, aby nebola táto medzera medzi tým, čo je akože európske a národné. Čo mienite spraviť preto, aby ste e, zaangažovali predstaviteľov, reprezentantov, reprezentantov, ktorí pracujú na vnútroštátnej úrovni. Ďakujem. Grazie, grazie al vice... Ďakujem pekne pani predsednička, a ďakujem zástupcovi pána premiéra za jeho prítomnosť. Program, ktorý ste nám predniesli, pokladám za dobrý, ktorý môžeme podporiť. V typickom luxemburskom štýle um, ste v nás vzbudili dôveru a mnohé od toho očakávame, pretože Írsko je jednou zo zakladateľských krajín uh, EÚ a um, darovalo Európe mnohé vedúce osobnosti a práve v tomto období máme luxemburského predsedu v Európskej komisii. Odhliadnúc od dôvery však trošku chýba ctižiadostivosť, pretože tá je tiež dôležitá na vyriešenie problémov. Chcem poukázať na niekoľko bodov. Viem, že v súčasnosti nie je otvorených veľa legislatívnych návrhov. Komisia e, síce už e, na niektoré veci poukázala, ale nevydala ešte nové legislatívne texty a len s nimi môžeme dosiahnuť pokrok na našom kontinente a v našich inštitúciách. Ja si myslím, že potrebujeme trochu viac žiadostivosti na to, aby sme boli politickejší a aby sme našli politické riešenia v mnohých témach. A to som vo vašej reči, vo vašich slovách nenašiel, hoci ste už odpovedali na otázky niekoľkých kolegov, čo sa týka články, článku 7 smernice o e, spotrebiteľoch, e, označenie pôvodu, slovami made in, Um, áno, počuli sme už o tom, že sa sformovala taká menšia blokujúca menšina uh, na rade, ale čo sa týka takýchto vý, takýchto označení pôvodu, tak nemyslíme si, že by sa tam mali objaviť nejaké bariéry. A pri tejto téme respektíve počas e, luxemburského predsedníctva by sme nemali len preložiť, založiť si ruky a povedať, na rade nebola dosiahnutá väčšina, nemali by sme dovoliť, aby sa niektoré veci zablokovali. Musíme sa preča, predsa snažiť o to, aby sme dosiahli nejaký prístup k tejto téme, ktorým by sa dal dosiahnuť kompromis medzi rozpornými mienkami. Ale mm, bohužiaľ mm, rôzne mienky existujú takmer ku všetkým témam a bodom, ale tak ako v, iný, mimo, v iných oblastiach, aj tu by to snáď malo byť možné. Írsko, e, vaša krajina, prepačte, e, by, tu mal, by mala zohrávať e, takú veľkú úlohu um, a preto by som sa ešte rád venoval téme Network Information Security. My sme už dosiahli určitý pokrok Pán Šváb je tieňovým spravodajcom, tohto ste už spomenuli. Celkom určite sa snažil zosyntetizovať rôzne mienky. Ale teraz prosím, neberte to osobne. Je to celkovo namierené e, voči rade. Parlament sa snažil urobiť ústretové kroky na dosiahnutie kompromisu, ale teraz je lopta na strane rady. Z objektívneho pohľadu sú tieto zblížovacie kroky v takejto dôležitej oblasti, ktorá je nevyhnutná pre naše služby občanov, tieto kroky prišli najmä od nás a ďalší krok je teraz na vás na um, predsednice, ktoré teraz má práve funkčné obdobie. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Otázka od EKR. Tri krátke komentáre ešte náskôr odo mňa. Um, toto je bod, ktorý všetci vždy podporujú. Lepšia regulácia. Môj predchodca v tomto výbore podporoval uskutočnenie analýzy dopadov um, na základe našich vlastných pozmaňovacích návrhov. Čiže ak existuje rada, respektíve keď sa bude konať rada o konkurencieschopnosti, prosím, keby ste si vypočuli odbornú mienku z celého spektra parlamentu. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, najmä e, v súvislosti s témou spoločného trhu. Počuli ste už o tom, ako dôležitý je spoločný trh pre podniky, pre občanov. Čo môžeme urobiť na to, aby sme pomohli občanom a členským štátom, čo sa týka implementácie týchto pravidiel? Um, ak členské štáty um, by chceli na verejnom fóre prezentovať svoje požiadavky, priania a tak ďalej. Ja som si istý, že moji kolegovia využijú tieto výstupy z verejnej debaty um, na pretavenie do reálnych krokov. A teraz k tejto dôležitej téme DSM, digitálny spoločný trh, mali by sme zabezpečiť, aby tento digitálny spoločný trh fungoval v digitálnej dobe a ja a my eh, chceme zabezpečiť, že legislatívne legislatíva, ktorá bude vytvorená, podporí, podčiarkne dôležitosti digitálnej ekonomiky, nebude jej klasť pole na podnohy. Čiže chceme zabezpečiť takú situáciu, aby ste nenarážali na rôzne mienky. Potom tu máme balíček eh, o telekome eh, o jednej hodine ráno eh, to to neprešlo veľmi tesným nesúhlasom pri hlasovaní a bohužiaľ um, um, mali by ste zabezpečiť situáciu, aby všetci e, boli prítomní pri tomto hlasovaní a aby sme to dokázali odhlasovať. My by sme vás radi vyzvali, aby ste pripravili novú kvalitnú legislatívu tak, aby sme krok za krokom zabezpečili plné fungovanie digitálneho spoločného trhu. Ak si zoberieme definíciu, ktorú nám poskytla komisia o internetovom odvetví, už máme tým pádom legislatívny akt, ktorý je zastaralý. Čo je vyhľadávač? Čo je platforma pre elektronické obchodovanie? um, čo, je to social, čo sú to sociálne médiá. Mali by sme teda zabezpečiť, aby naša legislatíva um, bola vyzbrojená na budúci vývoj okamžite od uvedenia do platnosti. Mali by sme sa zamerať na kritickú fyzickú infraštruktúru a ak uh, sa chcete zajtra venovať NISu, tak e, my vám to hneď podpíšeme a mali by sme teda nakoncipovať tú legislatívu tak, aby bola nepriestrelná, zodpovedala aktuálnemu stavu. Mohla by som teraz pokračovať v zozname rečníkov. Eva Paunová a potom ďalší dvaja rečníci, prosím. Thank you for joining us. Ďakujem že ste sa k nám pripojili, že ste k nám prišli. Ďakujeme za prezentácie. Mňa zaujíma e, digitálna oblasť. Toto bude dominovať e, spoločnému trhu. Ja si myslím, že Luxembursko má e, veľké skúsenosti, má hranice s viacerými členskými štátmi. Čo sa týka cezhraničného obchodu, máte s týmto veľké skúsenosti a myslím, že by ste mohli istým spôsobom pomôcť zosúľadiť a zjednodušiť legislatívu, zlatniť určité procesy, najmä dopravu tovarov v Európe, pretože toto je určite veľká prekážka, z ktorou sa musia e, spotrebitelia a aj firmy vyrovnávať. A teraz všeobecnejšia poznámka. Veľa Európanov stráca dôveru v to, čo im spoločný trh dokáže ponúknuť. Čiže aká sa tam skrýva pridaná hodnota pre spotrebiteľov. Napríklad v Grécku si ľudia kladú túto otázku, ako nám e, pomáha Európa. Vicky nám dala pozitívny príklad roamingu. Vidno, že postupujeme vpred. Takže čo by ste nám vy ako Luxembursko dokázali ponúknuť v tejto oblasti, čo by sme mohli implementovať v následujúcich mesiacoch? Možno by sme mali zabezpečiť, aby Európania stále mali vieru v to, že nám Európa dokáže niečo ponúknuť. Ďakujem. Katrin, prosím. Thank you, madam Ďakujem, pani predsedníčka. A ďakujem hostovi za to, že si pre nás vyčlenil vzácný čas. Myslím si, že mnohí kolegovia hovorili o dôležitých témach, najmä do digitálnej agende, o prístupe k sieťam, k internetu. Je to dôležitá téma, pretože mnohé web stránky sú v takom formáte, že ľudia s určitým fyzickým znevýhodnením um, nemajú k ním plný prístup my sme um, um, si robili také, také testovanie v našom uh, výbore, skúšali sme sa sami nalogovať na rôzne stránky. Chcela by som sa venovať ešte dohovoru o copyrighte. Um, je tam pokrytá téma kníh, ktoré by mali byť e, prístupné v určitom formáte, ale stále máme členské štáty, ktoré neratifikovali túto dohodu. Ak by luxemburské predsedníctvo v rade mohlo niečo robiť v tom, aby sa tak udialo rýchlo, bolo by to skvelé. A ešte k digitálnej stratégii spoločného trhu. Tam máme jedno také slabé ohnívko v reťazi. Už ste sa tomu venovali. V Škótsku sa práve zverejnila štatistika týka e, k digitálnemu pokrytiu. E, bol tam obsiahnutý bod k malým a stredným podnikom. Štvrtina malých a stredných podnikov e, v Škótsku nedisponuje príslušnými digitálnymi kompetenciami. Mohli by ste v tejto veci niečo urobiť, pretože to je skutočne niečo také, čo je hmatateľné, konkrétne, čo by Európa mohla dosiahnuť a bolo by skvelé, keby členské štáty v rámci týchto digitálnych kompetencií mohli niečo konkrétne urobiť, pretože inak nedojde um, len k vytváraniu nerovnosti, ale dokonca k vytvoreniu obrovskej priepasti. A taktiež by ste mohli niečo viac povedať k malým a stredným podnikom, pretože to nám veľmi v tomto výbore leží na srdci. Ak by sme mohli, mohli urobiť niečo v tom, aby vo všetkých členských štátoch sa toto stalo prioritnou témou. A teraz autorské práva. Možno by ste mohli povedať trošku viac um, o vašich zamýšľaných návrhoch k autorským právam. My sme buď v decembri alebo v januári predložili návrh. Pravdepodobne uh, sa to ocitne na rokovaní počas vášho predsedníckého obdobia, možno že až holandského, ale je dobré, aby ste sa zaujímali o všetky tieto témy, ktoré sú tak dôležité pre tento výbor. Ďakujem.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 Thank you very much. Look forward to work with you. Virginie and then Olga. Olga a potom Dan. Merci, monsieur le... Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán uh, za vicepremiér, že ste sem prišli. Chcela by som sa veľmi rýchlo vyjadriť k niekoľkým bodom. Budem sa sústreďovať na digitálny trh, čo je dôležitý rozmer cezhraničného obchodu samozrejme a, a potom je tu tá lepšia legislatíva. To ehm, vo mne vyvoláva niekoľko otázok, napríklad pokiaľ ide o cezhraničný obchod, a musíme sa sústrediť na ten integrovaný jednotný trh, čo sa mm, dosahuje či už väčším približením alebo harmonizáciou jednotlivých legislatív. Potom je tu e, teda tá legislatíva týkajúca sa digitálneho trhu. A mohli by sme, teda ak by sa vychádzalo z eh, princípu krajiny predajcu, to by bolo úplne v rozpore s mm, princípom ochrany spotrebiteľa, pretože tu by vlastne si 28 legislatív konkurovalo vo veci ochrany spotrebiteľa, nebolo by to vlastne v prospech eh, predajcu a spotrebiteľ je tu tá najslabšia časť, takže dúfam, že môžeme počítať s tým, že luxemburské predstavstvo bude konať tak, aby sme to harmonizovali a nie, aby sme stavali Ehm, do konkurencie legislatívy, čo bude na úkor spotrebiteľa. Myslím, že často sa venujeme otázke autorských práv. Čo sa týka reformy autorských práv, chcela by som, aby sme nevtretli e, autorské práva a na druhej strane práva na využívanie digitálneho, teda difuzie, e, šírenie digitálneho obsahu. E, nechcem tu predbiehať to, čo povie kolega. Eh, to je skôr jeho téma. A máme tu dve rôzne témy. Autorské práva, myslím si, že reforma musí eh, sa zameriavať na samotný cieľ autorských práv, aby teda eh, umelci mohli žiť zo svojho diela. A potom to je jedna z pák na to, aby sa zabezpečila rôznorodá kultúrna a rozmanitá kultúrna tvorba v Európe. No a Samozrejme chceme zachovať túto rozmanitosť, ale samozrejme nielen pokiaľ ide autorské práva, ale pokiaľ ide práva na šírenie a teritorialitu, geoblocking. Ja by som chcela byť obozretná, pokiaľ ide o riešenie tejto otázky, aby to nespochopnilo e, ekonomiku e, a financovanie tvorby. E, myslím, že je to dnes dosť dôležitý prvok, tá rôznorodosť našich tvorcov a našej kultúry. No a či už ide o odmenovanie umelcov alebo o financovanie tvorby, e, už dnes vlastne sa šíria diela cez internet a teda veľmi málo to príspia k financovaniu tvorcov a myslím, že skôr než by sme sa venovali iba autorským právam e, a otvoraniu otázky e, zodpovednosti, Ehm, myslím si, že šírenie cez internet to by malo byť prioritou luxemburského predsedníctva. No a posledná vec, čo sa týka malých a stredných podnikov. Momentálne diskutujeme o valorizácii v prospech ehm, lokálnych malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o nepolnospodárske produkty. Produkcia malých a stredných podnikov ehm, má pomôcť udržať lokálnu zamestnanosť aby sa mohli vyrábať kvalitné produkty a parlament po lete, dúfam, príjme takúto výzvu voči komisii, aby teda sa konalo aj v tejto veci a dúfam, že môžeme počítať s podporou Luxemburska. Ďakujem. Olga, ospravedlňujem sa. To be sorry about. Uh, good afternoon, but... Príjemné popoludne. Budem hovoriť po česky, prosím, dajte si sluchátka. Uh, Mala by som jeden konkrétny dopyt, pretože mnohé už bolo uvedené a rada by som sa poďakovala rovnako za úvodnú prezentáciu, ako aj za vaše odpovede. A aj za písomné podklady o prioritách luxemburského predsedníctva, kde som si prečítala akčný plán pre maloobchod. Rada by som sa teda spýtala, čo konkrétne by mal obsahovať a či bude rovnako zameraný na nekalé obchodné praktiky medzi podnikmi. O tom, že to je veľmi citlivá, horúca téma, svedčila aj naša dopoludňajšia debata tu vo výbore. Toľko len odo mňa. Ďakujem. Tán. Tán to Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem. Pani predsednička, vítame vzácného hostia. Moja skúsenosť s Luxemburskom je taká, že nemal som možnosť preskúmať túto krajinu, maximálne tam tankujem po ceste, ale myslím si, že um, toto, táto krajina by mohla byť skvelým príkladom spoločného trhu, pretože vaše ceny za pohonné hmoty sú mimoriadne nízke a myslím, že ľudia, ktorí u vás žijú, naozaj využívajú spoločný trh a ukazuje nám, ako to môže fungovať. Bohužiaľ, ale čo sa týka digitálnej agendy, tak to nefunguje až tak veľmi dobre, e, pretože táto pohonné hmoty sú minuté, ako náhle sa dostanete na hranicu s ďalšími členskými štátmi. Ja dúfam, že e, pomôžete vylepšeniu atmosféry a ovzdušia e, v súvislosti s digitálnym spoločným trhom e, dúfam, že všetky vaše kroky e, budú zamerané na túto aktivitu. Najmä v oblasti zdieľanej ekonomiky a geoblockingu od vás očakávame aktivity. Myslím si, že toto sú tiež pre vás veľmi dôležité e, témy, pretože ste tak malou krajinou a potrebujete mať prístup k susedom čo sa týka netarifných prekážok na spoločnom trhu, ako sme zistili, tak um, práve táto téma je pre malé a stredné podniky veľmi podstatná. Ja by som bol rád, keby sa objavil nejaký mechanizmus, na základe ktorého by sme tieto netarifné bariéry dokázali identifikovať a uh, potom učili postup, čo s nimi. Ďakujem pekne. Uh, Pani predsednička hovorí, myslím, že cez Twitter e, sa nám ozvala jedna organizácia. Toto by som rada uviedla. Je tu otázka. Je to organizácia e, zastupujúca nevidiacich ľudí, chceli by, aby digitálny e, spoločný trh naozaj fungoval a bol prístupný pre všetkých. Veľmi sa im páči nakupovanie online a boli by veľmi radi, keby mali prístup k tomuto spôsobu nakupovania a taktiež je pre nich dôležitý prístup k audiovizuálnym službám. Katrín, chcela som vám odovzdať tento odkaz, aby sme zabezpečili skutočne my všetci, že tento trh bude fungovať pre všetkých, nielen pre niektorých. Ďakujem pekne, pani predsednička. Neviem ani kde začať, alebo opätovne nadviazať, no ale našťastie boli tu e, aj podobné otázky. Začnem teda informáciou, ktorá je taká sympatická a týka sa e, prístupnosti k obsahu, e, digitálnemu obsahu, prístupnosti web stránok, luxemburského predsedníctva Eh, tam sme postupovali podľa noriem, ktoré umožňujú eh, prístup aj osobám so zdravotným postihnutím, takže išli sme príkladom a anglickému kolegovi by som povedal, že nie sú to iba ceny benzínu, ktoré sú eh, lacnejšie v Luxembursku, je to aj alkohol a cigarety, takže nech sa páči, príďte nás čoskoro opäť navštíviť. Čo sa týka otázky o distribúcii, aj my hm, očakávame niečo od komisie a bude to v tej stratégii jednotného trhu, ktorú komisia predloží 21. oktobra. Podľa mojich informácií a teda tešíme sa na spoločnú prácu na tejto téme. Čo sa týka digitálneho jednotného trhu, tu bolo mnoho otázok a ja súhlasím s vašou pani predsedničkou, ktorá povedala, že je že potrebné ísť krok za krokom, postupne zlepšovať situáciu, ale môže tu byť riziko, že tá legislatíva bude zastaraná, ak nepôjdeme dosť rýchlo v tejto oblasti. Neviem už, kto sa konkrétne pýtal túto otázku, Mm, že ako sa to robí v Luxembursku. No, ten online obsah Luxemburčania to nemajú jednoduché ako mnohí občania malých krajín, že nemajú prístup online k predaju alebo k online obchodovaniu, pretože predajcovia nemajú prostriedky na to, aby sa prispôsobili legislatíve tých 28 eh, členských štátov. Čiže toto je téma, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Určite tu musíme nájsť riešenie, ktoré nám umožní maximálne zharmonizovať aj túto oblasť, aby tu bola tá logika vzájomného uznávania a všetko toto berúc do úvahy eh, práva spotrebiteľa, takže Určite to bude nesmierne náročná téma. Ehm, určite nebude jednoduché zladiť tieto záujmy. No, toľko som chcel k tomuto povedať. Potom bariéry, prekažky v inter- ehm, na vnútornom trhu. Budeme veľmi intenzívne pracovať, keď budeme mať tú stratégiu jednotného trhu 21. oktobra. Tieto otázky budú aj v stratégii a ja som teda, e, ja očakávam to, čo slúbila komisia. Talianský kolega hovoril o made in, teda o tom označovaní. A nechcem povedať, že Luxembursko nechce bojovať za to, aby sa našiel kompromis, aby sa našla dohoda, aby sa zlepšila situácia. Tá situácia je nesmierne ťažká, pozície sú zablokované, Takže ak máte nejaký námet alebo návrh kompromisu, tak veľmi rád si ho e, pozriem, vypočujem. Keď budeme e, sa venovať tejto téme, určite bude užitočný. E, smernice o službách, samozrejme treba stavať dobré uplatnenie. Smernice komisia by sa mala chopiť svoje zodpovednosti by sa ukončilo porušovanie predpisov zo strany tých členských štátov, ktoré netransponovali smernicu príslušným spôsobom, patričným spôsobom. Napríklad je tu jednotné kontaktné miesto, ktoré 5 rokov po ukončení prechodného obdobia ešte sa musí niekde zrealizovať. No a čo sa týka TTIP. My sa zhodneme v s parlamentom v tom, že TTIP nesmie mať za následok zníženie úrovne uplatňovaných noriem. Vítame e, angažovanosť parlamentu v diskusiách o TTIP a príjmeme všetky potrebné prípravné opatrenia, aby sa vypracovala dobrá dohoda, aby sme mali teda takéto uznesenie aj spolu s parlamentom, ktoré bude vyvážené, ktoré nám umožní posilniť naše pozície v rokovaniach so Spojenými štátmi a aby sme dosiahli pokrok v rozprávach, v diskusiách. Našim cieľom v každom prípade je posunúť tú diskusiu medzi parlamentom a radou, aby sa podpísali dohody z USA čo najvhodnejšom alebo najkračom čase, aby to bola dohoda, ktorá eh, si ale získa aj podporu všetkých členov EÚ. Neviem, či som na niečo zabudol. Ty som vyriešil, to som zodpovedal. Dobre, super. Takže ešte 10 minút, ak ešte myslíte, že na niečo sme nezodpovedali zručnosti. Coming to our implementation now, would you like to do Chcete teraz niečo čo... Chceli by ste niekedy prísť na takú, také implementačné zasadnutia? Určite veľmi radi by sme e, boli, keby viac členských štátov prišlo. Dobre, čo sa týka tej e, e, kooperačnej ekonomiky, je jasné, že netreba brzdiť nejakým slepým spôsobom tento vývoj, ktorý môže mať zásadný prínos, najmä pokiaľ ide inovácie, crowdfunding napríklad. Takže určite netreba vytvárať nejaké nekalé podmienky na trhu. Mm, treba si uvedomiť, že z toho môžu všetci ťažiť, všetci na to môžu získať. Určite to nebude jednoduché, je to ešte taká nová oblasť a nie je tu nejaké jedno riešenie pre všetkých. E, takže my budeme zvažovať tento vývoj v našom predsedníctve, ale bude ťažké niečo konkrétne Eh, urobiť bez vstupu zo strany Európskej komisie. Eh, počul som, že v budúcej stratégii pre jednotný trh sa tým chce zaoberať. Eh, tá stratégia by mala byť prijatá 21. októbra a budeme o tom diskutovať 3. Pardon, 30. novembra na Rade pre konkurencieschopnosť a potom odozdáme štafetu holandským kolegom, aby sa touto témou zaoberali. Ďakujem pekne. Very good. And, and, and of course, if you... A samozrejme, ak by ste chceli nejaký ľahký kompromis, pokiaľ je o to NSI, e, tak sa stačí dohodnúť s parlamentom. No áno, porozumel som, porozumel som. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prajeme vám eh, veľa šťastia na prvé zasadnutie rady. Budeme to veľmi pozorne sledovať, eh, čo sa udeje na Rade pre konkurencieschopnosť. A eh, zopakujem ešte raz, že ak niektorí poslanci vo výbore mali dočinia s tou agentou lepšej legislatívy mnohé roky, tak môžete využiť ich poznatky a expertné E, znalosti, a to sa týka poslancov zo všetkých politických skupín. Takže ďakujem, že ste medzi nás dnes prišli.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

If we do go ahead of time, we will start the coordinators meeting early. Is that okay? The next item on the agenda is Ďalší bod na programe je stanovisko Márie Grápini novým výzvam pri propagácii cestovného ruchu v Európe. V Európe to je super, že to máme takto pred letnou prestávkou. Ah, um, Samozrejme, potrebujeme podporiť cestovný ruch v Európe. Ja sama pripomínam ľuďom, aby si uh, overili, či majú zdravotné poistenie, teda tie e-karty a či majú, akých majú roamingových partnerov a tak ďalej. Takže odozdávam slovo hneď rovno Marii Grapini, ktorá je spravodajkyňou uh, pre stanovisko a hlavným výborom gestčným je výbor pre dopravu. Takže nech sa páči, Maria. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hneď na úvod by som chcela povedať, že sa mi veľmi dobre pracovalo na tomto projekte. Musíme nájsť e, nové cesty vpred pri propagácii cestného ruchu v Európe. Keď som sa stala europoslankyňou, tak som myslím jasne povedala, že neprikladáme dostatočný význam cestovnému ruchu. Je to dôležitý, dôležité odvetvie, ktoré môže vytvoriť pracovné miesta, môže mať pridanú hodnotu pre členské štáty je to naozaj e, dobré, že teda máme toto stanovisko, my sme výbor pre vnútorný trh a myslím si, že musíme mať na pamäti, aké stratégie existujú v oblasti cestovného ruchu. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy, bolo ich 105. Všetky politické skupiny sa do toho zapojili. Ďakujem aj tieďovým spravodajcom. Som veľmi rada, že môžem povedať, že sme sa mohli zhodnú, takže ďakujem aj sekretariátu za prácu. Spolupracovali s nami na tejto schôdzi, ktorá sa nám podarila zorganizovať. No a k včerajšej diskusie s teňovými spravodajcami môžem povedať, že veci sa hýbu správnym smerom. E, zo 105 pozmeňovacích návrhov sa nám podarilo vyrokovať politickými skupinami 12 kompromisných návrhov. Zhodli sme sa na tom, že jeden kompromis rozdelíme na dva, takže bude ich 13. z tých 105 pozmeňovacích návrhov sú zohľadnené v tých kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Dostali sme veľa eh, podnetov a námetov zo politických skupín. Myslím, že mm, všetci dali svoje stanoviská, takže mohli sme urobiť určité zmeny, mohli sme text upraviť takým spôsobom, ktorý nemá eh, vplyv na podstatu kompromisu, čiže mm, naozaj nám išlo o to, aby to bolo veľmi jasné. Eh, čo sa týka pozmeňovacích návrhov a kompromisov spolu s tými spravodajcami a s predkladateľmi návrhov sa nám podarilo vyzdvihnúť význam relevantnosti pre cestovný ruch. Môžeme propagovať Európu ako mm, destináciu cestovného ruchu. Môžeme prispieť k tomu, aby sa to stalo realitou. Uvedomujeme si, že naozaj sme tu vo výbore INCO, čiže musíme sa na to pozerať e, z pohľadu aj ochrany spotrebiteľa a som veľmi rada, že tieňoví spravodajcovia si to tiež uvedomovali. Takže sme vyzdvihli význam toho, aby spotrebitelia mali prístup k správnym informáciám. Aby vedeli veľmi presne, čím majú dočinenia predtým, než pôjdu na dovolenku, aj potom už na mieste určenia. V pozmeňovacích návrhoch a kompromisoch sme chceli vyzdihnúť, že je dôležité, aby sa cestovný ruch prispôsobil digitálnemu trhu. Nemôžeme zabúdať na digitálny rozmer odvetvia cestovného ruchu. bolo to jasné z pozmeňovacích návrhov, že treba mať na pamäti aspekty ako je ochrana údajov, kvalitatívne, kvalitné a kvantitatívne informácie musia byť k dispozícii spotrebiteľom. Výbor pre dopravu bude v tomto zohrávať veľkú úlohu. Povedať, že chceme dosiahnuť väčšiu konzistentnosť, pokiaľ ide napríklad o klasifikáciu hotelov skupina SM, o malých a stredných podnikov sa týmto tiež zaoberala, pretože naozaj je ťažké um, zistiť, do akého hotela uh, sa chystáte, pretože štvorhviezdičkový hotel v jednej krajine nemusí byť taký istý ako štvorhviezdičkový hotel v inej krajine. O tom sme teda hovorili včera. Takže sme sa dopracovali k takému nejakému um, zjednodušeniu klasifikácie e, hotelov. No a v pozmeňovacích návrhoch sme sa pokúsili vyzdvihnúť tú skutočnosť, e, že treba mať na pamäti princíp subsidiarity. Viacerí kolegovia vyzdvihli to, že malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu sa pred špecifickými výzvami, napríklad u mňa, ako aj v ďalších členských štátoch. Viem teda keď som bola ministerka pre cestovný ruch, tak väčšina operátorov fungovala vlastne ako malé stredné podniky, takže musíme zabezpečiť, aby naše úpravy podporili malé stredné podniky. Ďakujem Dite, Markovi, Olge a všetkým, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré boli zohľadené v kompromisnom návrhu 5 a chceme zabezpečiť, aby jasne boli spomínané aj služby cestného ruchu pre osoby so zníženou mobilitou a so zdravotným postihnutím. Robert predložil niekoľko mm, zásadných pozorňovacích návrhov, ktoré sa týkajú flexibility, vízových e, dohod a prekračovania hraníc. Myslím, že sme odvedli dobrú prácu a trošku sme si to tak uh, utriasli. A myslím si, že to bolo možné práve preto, že aj tieňoví spravodajcovia veľmi veľa vedia o tom odvetví cestovného ruchu a vedia, aké je dôležité. Takže ešte raz vám ďakujem a dúfam, že bude dobré hlasovanie na tú tému. Ďakujem. Thank you very much to the... Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni a teraz dáme slovo tieňovým za EPP. Carlos, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Milí kolegovia, v prvom rade chcem zablahoželať pani Grapiny k vynikajúcemu návrhu stanoviska, ako aj chcem jej ďakovať aj za angažovanosť a ochotu ku kompromisom, aby sme mohli predložiť toto stanovisko výboru pre dopravu a mohli sme takto zverejniť naše názory na e, ochranu spotrebiteľov. Ako sa už spomenulo, bolo vyše 100 pozmenujúcich návrhov z rôznych politických skupín a to naznačuje, že ide o veľmi dôležitú oblasť pre tie rôzne politické skupiny a členské štáty. Stretli sme sa včera spolu s ďalšími tieňovými a pracovali sme v duchu kompromisu. Je, politické skupiny mali štyri hlavné oblasti, ktoré ich znepokojovali. Je to význam cestovného ruchu tohto odvetvia, keď ide o podporu rastu a pracovných miest. Po druhé je to podpora digitálnej agendy v cestovnom ruchu a potom ochrana spotrebiteľa, najmä keď sa hovorilo o ochrane tých najzraniteľnejších spotrebiteľov. A chceli by sme podporiť toto stanovisko. Sme spokojní kompromisnými návrhmi, pozmenujúcimi návrhmi a dúfajme, že výbor pre dopravu zohľadní naše stanovisko a že budú akceptovať aj naše návrhy. Ďakujem, pán Kreleo. Nevidím tu spravodajcu za ECR. Vy budete hovoriť? Áno, takže nech sa páči, pán Dalton, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne pán Šul Sulik sa ospravedlňuje, on je tieňovým spravodajcom, nie je tu, ale dal mi určité pripomienky prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni za jej prácu a dobrú spoluprácu, ktorú sme mali v tejto problematike. Najdôležitejšie pre nás je ten návrh európskych cestovných map. Myslíme si, že je to dobrý kompromis, ktorý sa zdá rozumný, ale chceme mať istotu, že tam budú zdôraznené rozpočtové dôsledky. Dúfam, že nebudú veľmi veľké dopady, pretože zdroje sú obmedzené a nemali by sme zvyšovať rozpočet. Musíme nájsť na to prostriedky v existujúcom rozpočte. Ďakujeme spravodajkyni, že akceptovala väčšinu našich pozmenujúcich návrhov. 43 boli by sme radi, keby tam boli všetky, teda nie len tá prvá časť, keby to bolo možné, taktiež sme veľmi spokojní, že spravodajkyňa navrhla kom, sa dohodla na kompromise 4 odsek 5, dane. Dane sú predsa otázkou subsidiarity, čiže ste to tam vylúčili a sme veľmi radi, že ste toto akceptovali. Je tu jedna oblasť, kde máme troška problém a to je kompromis 9. Myslíme si, že by sme mohli znovu posúdiť ten návrh, že MSP by mali poskytovať základníkom e, informácie v rodnom jazyku. My chápeme, o čo tu ide, ale bude to fungovať aj v praxi. Naozaj žiadame, aby nejaký penzión na vidieku mal, vedel 100 jazykov, alebo zoberme si len jazyky EÚ, žiadame od niekoho, aby dokázal hovoriť 24 jazykmi, tak Myslím si, že málo ľudí v EÚ tak hovorí, alebo musia zaplatiť veľa peňazí za to, aby mali preklady do 24 jazyk. Ja viem, že to nie je úmyslom kompromisu, ale musíme troška upratať to e, znenie, aby to bolo rozumné, pretože inak si myslím, že to vyzerá troška náročne a v zásade sme spokojní, že spravodajkynia spomína kompromise 4 zásadu subsidiarity a drží sa aj v celkové správe. A toľko som chcel povedať. Myslím, že sme spokojní. Som istý, že sme spokojní. A je tu tá malá vec k deviatke a ďakujem vám za vašu angažovanosť. Ďakujem, pán Dalton. Chcete niečo, pán prese, doplniť, alebo môžeme ísť ďalej? Takže poďme teraz ďalším politickým skupinám. Dobre, takže stačilo. Za ALDE teraz. Nech sa páči. Ďakujem. Blahoželám pani Grápini. Veľmi dobre poznáte tú tému, máte dôležitú politickú, mali ste dôležitú politickú zodpovednosť v tejto oblasti a určite musíme sa dopracovať ku konsenzu, pretože toto je téma, kde bránime záujmy spoločné. Nevidel som ešte mm, podrobnosti tých kompromisných e, návrhov, No ale v každom prípade môžem potvrdiť, že myslím, že sa zhodneme na tej základnej orientácii. E, v mene svojej skupiny chcem vyvinúť e, dve, tri veci, ktoré ilustrujú skutočnosť, že mm, výbor IMKO vyjasňuje tento tému a síce, aby sme brali do úvahy aj vývoj podnikov v tomto sektore, čiže e, sme citliví aj voči záujmom spotrebiteľov a malých zadných podnikov. Poprvé, naozaj je potrebné, aby sme boli nositeľmi e, takého prierezového prístupu, pretože cestovný ruch sa týka množstva sektorov naozaj ekonomiky v mnohých oblastiach, týka sa to dopravy, služieb, všetkých aktivít eh, v hospodárstve, ktoré nájdeme na rôznych miestach. Mm, hovorí sa napríklad dnes o zelenom cestovnom ruchu, mm, tam sa to týka napríklad polnohospodárstva, potom aj o priemyselnom cestovnom ruchu, náboženskom náboženskej turistike, eh, aby si ľudia pozreli napríklad tradície v jednotlivých krajinách. A teda je dôležité, aby sme zohľadnili ten obsah cestovného ruchu, ktorý je naozaj rôznorodý, rozmanitý, aby sme to zapojili do politik EÚ, pretože je to, myslím si, že prínosom pre všetkých. Európa je najstarším kontinentom e, z pohľadu e, cesto, dedičstva cestovného ruchu. Tu vlastne začal cestovný ruch a vieme, že viac a viac sme e, konkurenti s ostatnými Um, kontinentmi, ak chceme ostať tým jasným svetlom na nebi cestovného ruchu, uh, aby k nám chodili turisti, musíme sa dokázať modernizovať. No a potom samozrejme to, že sa prispôsobujeme digitálnemu veku, cestovnému ruchu, to je absolútne nevyhnutné na to, aby sme dos- zostali vlastne, e, aby sme kráčali s dobou, aby sme e, využívali všetky tieto siete. No a po druhé, ak chceme predávať produkty v oblasti cestovného ruchu ako EÚ, tak musíme ešte viac byť náročnejší na kvalitu služieb, aby sme zlepšili kvalitu služieb v oblasti cestovného ruchu. Uh, No a pre všetky členské štáty to platí, aj keď možno niektoré členské štáty sú pokročilejšie než iné, ale nemôžeme sa e, neustále teda nemôžeme sa vyhnúť tomu neustálemu zlepšovaniu. No potom je tu aj účinnosť tých práv spotrebiteľa v oblasti cestovného ruchu, to ešte nie je dosiahnuté a treba, aby sme to premostili Mm, s ostatnými nástrojmi, ktoré už tu máme, napríklad je tu mediácia ADR, ODR, e, čo vo vzťahu k cestovnému ruchu je veľmi dôležité. A takisto myslím na e, napríklad e, reformu smernice, respektíve riadnu transpozíciu smernice o tých paušálnych zájazdoch. a Uvidíme teda, ako sa všetko toto v tých kompromisných návrhoch prejaví. Nie som samozrejme predbiehať tomu, čo urobí spravodajkňa. No a Európska komisia by mala ehm, dať e, informácie všetkým k dispozícii, ale nie som presvedčený, že Európska komisia má vyvíjať nejaké mobilné aplikácie, nejaké mapy alebo turistických sprievodcov. Myslím si, že to mm, je ekonomická záležitosť, e, ktorej by sa malo venovať odvetvie cestovného ruchu. A určite aj e, e, je to relevantné pre tieto ekonomické subjekty. No a V viacerých oblastiach počas volebného obdobia sa dostaneme k tomu, k tej otázke, že ako vlastne vytvoriť nové, nový priestor pre tú tzv. tzv. zdieľanú ekonomiku e, alebo ekonomiku zdieľania v oblasti cestného ruchu. Všetci viete, že je tu Airbnb a podobné služby. A aj keď Uber sa zatiaľ v cestovnom ruchu nevyskytuje, mm, je to vec, ktorú treba brať do úvahy a Musíme tu nájsť rovnováhu medzi akceptáciou novej formy dynamiky a aktivity a schopnosti jednotlivcov byť aktérmi v ekonomike a na druhej strane, mm, aby to nebola nekalá konkurencia, ktorá vlastne podkopáva práva spotrebiteľov a podnikateľov v tomto sektore. Takže ja som presvedčený, že v tej správe nájdeme rovnovážny prístup a určite pri viacerých príležitostiach nájdeme témy, e, ktoré sú dôležité, pretože vieme, že tieto veci sa vyvíjajú, hýbu. Je tu skupina publicist, ktorá je vlastne patronom Eh, vytvorili napríklad slovo uberizácia spoločnosti, čiže eh, všetko to prechádza na nejaký tento nový model, kde spotrebiteľi sú zároveň aktéry, ktorí začínajú veci predávať a v oblasti cestovného ruchu eh, sme už videli napríklad ten turizmus bed and breakfast alebo na farmách a to už vlastne je vlastne spotrebiteľ, ktorý sa zároveň stáva poskytovateľom napríklad služieb v cestovnom ruchu a musíme nájsť teda dobrú rovnováhu medzi inováciou a zachovaním práv a nezničením e, nekalými praktikami e, e vlastne e, podnikov v tejto oblasti. Takže ešte raz ďakujem pani Grapini a teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu. Ďakujem pán Rošfor. Nevidím ďalších tieňových spravodajcov, takže dávam slovo pani Mici. Thank you, Chair. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Chcem zablahoželať Mári za to, že pripravila naozaj veľmi dobrú správu s vynikajúcimi návrhmi a podarilo sa jej poskryť veľa oblastí cestovného ruchu, lebo to je dôležitá téma. Dôležitá téma, ktorá ma veľmi zaujíma, lebo ja som z malej krajiny, ktorá je závislá na cestovnom ruchu, to je Malta a ako mnohé malé krajiny my závisíme na cestovnom ruchu, lebo vytvára zamestnanosť, príležitosti, ekonomický rast. Takže to je veľmi dôležité. A myslím si, že malé krajiny majú konkrétne svoje špecifické výzvy, problémy, pretože nemusia ani predávať vlastnú krajinu vlastným obyvateľom. To znamená, že my predávame napríklad Maltu medzinárodne, tak povediať, a to je väčšia výzva. Reklama Európy ako také je vynikajúca myšlienka, ale myslím si, že musíme mať holistický pohľad na cestovný ruch, kam budú patriť všetci, e, všetci zúčastnení, ako to už povedala aj Maria aj ostatní. To sa týka, totiž cestovný ruch má dopad na každého, od obchodov, dopravy, leteckých spoločností, vlastne na každého. A preto je cestovný ruch taký dôležitý pre Európu. Európa má veľký potenciál a myslím si, že sporu môžeme Európu predávať bez toho, aby sme sa e, podkopávali. Každá krajina má čo ponúknuť, niečo rôzne, iné Súhlasím s tým, že Európa si musí udržať svoju pozíciu a máme toho veľa, čo môžeme ponúknuť aj z hľadiska kultúry, histórie, architektúry, umenia. Takže ja si myslím, že sa musíme postarať o to, aby sme si zachovali túto výhodu a musíme aj využiť e-obchod, a internet. Ja si myslím, že to je budúcnosť. Dnes máme stále viac a viac cestujúcich. E, stále viac a viac turistov vychádza z prípravy vlastnej cesty cez internet, to znamená e-obchod. A musíme tam zabezpečiť ochranu spotrebiteľov Správa je vynikajúca. Navrhla som niekoľko pozmenujúcich návrhov a gratulujem Mári a myslím si, že spolu s ňou a ďalšími tieňovými pripravíme veľmi dobrú správu. Teraz Anna Marie, na záver, nech sa páči, vitaj. A ja chcem pokračovať v línii podpory a blahoželaní spravodajkyni za veľmi dobrú správu. Prečo? pretože poukázala na význam cestovného ruchu ako na dôležitý sektor e, hospodárstva EÚ, miesta, kde sa vytvárajú pracovné miesta. A moji kolegovia Coelho a Rochefort povedali, že zahrnutie inovácií, digitalizácie, podnikateľských príležitostí, ktoré poskytuje tento sektor. A chcem sa požiadať podporu, a nechcem opakovať to, čo všetci povedali, podporu pre moje dva malé návrhy. Je to význam integrácia zamestnanosti pri cestovaní a je dôležité, aby sme pre cestovný ruch mali aj živý vidiek. Teda je to zelený turizmus, agroturizmus a podnikatelia sa stali, pardon, farmári sa stali podnikateľmi v rôznych oblastiach, takže aj cestovný ruch tam patrí. Vytvárajú sa tu nové miesta, Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že podporíte aj moje malé pozmenujúce návrhy. Maria, chceš sa ešte vyjadriť? Je tu niekto z komisie, kto by sa chcel vyjadriť? Možno, že najprv komisia a potom Maria? Takže pán, pani Judiny tu je. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem privítať v prvom rade túto správu a prácu, ktorú odviedli rôzne výbory zapojené do práce. Súhlasíme s tým, čo tam uvádzate a navrhujete, vrátanie pozmeňujúcich návrhov. Uvedomujeme si význam cestovného ruku, jeho potenciál, ktorý možno využiť a pracujeme na tom, od oznámenia z roku 2010, keď sme mali stratégiu s 21 opatreniami, ktoré realizujeme. Zodpovedný komisár je e, veľmi za to, aby sa znovu oživila problematika cestovného ruchu. Formulovala 8 priorit začiatkom tohto roka a my pracujeme teraz na tomto a sme pripravení spolupracovať aj s poslancami na zlepšení našich súčasných e, opatrení, aby sme zvládli nové výzvy v tomto sektore. Ďakujeme vám veľmi pekne za váš záujem o cestovný ruch. Takže Maria, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vicky, takže veľmi stručne. Ďakujem znovu tieňovým spravodajcom za ich vyjadrenia, ktoré tu dnes predniesli, aj dnes predniesli. Nielen e, ďakujem nielen tieňovým, ale všetkým ostatným, ktorí mi pomáhali e, v tejto problematike. Jedna vec, ku ktorej by som sa chcela vyjadriť, aby som to vysvetlila tieňový spravodajca Alde poukázal na tri kľúčové aspekty, ktoré podľa e, neho nie sú v stanovisku. Včera sme si od Alde vypočuli otázku, otázku k európskej cestovnej mape. Nechceli sme žiadať od komisie, aby sa cestovné mapy vypracovali, aby to vypracovala komisia. Nám skôr ide o nové stratégie na podporu cestovného ruchu. My sme chceli prísť s nejakými novými prvkami a nedržať sa len toho, čo už je známe staré. Ďakujem za to, že ste aj podporili to, čo som povedala. Bolo by ľahšie propagovať Európu, keby sme mali európsku cestovnú mapu, ja som veľmi často v situácii, keď sú turisti z Koreji, Číny, ktorí sa ma pýtajú, že by chceli európsku mapu, povedzme, jaskyň, kde sú rôzne jaskyne. A to sa veľmi ťažko robí na úrovni členského štátu. Preto sme si mysleli, že by bolo možno lepšie mať taký prístup, spoločný prístup k tomuto. Ja keď som bola ministerka cestovného ruchu, tak som videla, že turisti, ktorí napríklad prichádzajú z Ázie, by dali prednosť iným veciam. Boli by radi, keby mali informácie racionálne predložené. Oni chodia do Európy, oni nemyslia, že chodia do konkrétnej krajiny. Oni uvažujú v rámci toho kontinentu Európa a chcú sa zamerať na nejaké konkrétne aspekty. Ja neviem, povedzme, chcú vidieť tie jaskyne v Európe, ako napríklad. Toto sú ich stratégie toto sú tie stratégie, o ktorých by sme mohli uvažovať, keď chceme presadzovať, cest, eh, propagovať cestovný ruch v Európe. Sekretariat by mi s tým asi mohol pomôcť. A mm, pokúsim sa zapracovať to, čo povedalo ALDE aj EPP. Myslím si, že musíme upraviť niektoré znenia, a to, čo som počula dnes, ide určite týmto smerom a umožní nám sa dostať ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky a ja dúfam, že tento návrh pomôže výboru TRAN v jeho práci. My sme pristupovali k tomu z pohľadu vnútorného trhu a my chceme mať rovnováhu medzi ochranou spotrebiteľa a ako budeme ochraňovať spotrebiteľa tak, že bude mať prístup ku kvalitným informáciám. Chceli sme znižovať náklady spotrebiteľov v prístupe k informáciám a súčasne chceme tu mať zahrnutý aj digitálny cestovný ruch. To znižuje náklady. My nechceme, aby e, MSP v cestovnom ruchu boli prizaťažené, ale chceme byť konkrétni v tomto stanovisku. Existuje mnoho služieb, ktoré sú k dispozícii v Európe, ale nevidíme ich komplexne. Napríklad spomínali ste agroturizmus, zelený cestovný ruch. Všetky tieto rôzne aspekty môžeme podporovať pod e, záštitou Európy. Európy. O to ide O to ide v týchto kompromisoch a ja som presvedčená, že dosiahneme kompromis, dobrý kompromis. A ja som aj vo výbore TRAN, takže spolu s mojimi kolegami z SAD dúfam, že sa nám podarí e, dosiahnuť dobrý výsledok. Vidíme svetlo na konci tunela. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by sme sa začali zaoberať e, poslednou témou pre koordinátorov. To je e, téma, e, ktorá sa zaoberá vzájomnou spoluprácou, pomocou medzi správnymi orgánmi členských štátov a spoluprácou medzi správnymi orgánmi členských štátov a komisiou pri zabezpečovaní riadne uplatňovania predpisov colných a polnospodárských záležitostiach. Skôr ako začneme diskusiu, tak chcem povedať jednu dôležitú technickú vec, vysvetlenie. Po prvom stanovisku, po prvom činnosti v júni e, došlo k technickej chybe v dokumente. Je to technická chyba, ktorá sa týka bodu 15, článok 38 návrhu nariadenia, kde sa, e, ktorý pozmenuje nariadenie Rady 5577. Na poslednom trialogu Rady a Komisia a parlamentu všetci sa dohodli, že odsek 3 sa vyškrtne súčasného nariadenia Rady 55597. A pri e, stanovisku po prvom čítaní v rade tento odsek 3 zostal v texte a to bolo nesprávne. A preto musíme pridať do bodu 15 článok 38 návrhu nariadenia nasledujúci odsek. Je to odrážka malé písmeno C, odsek 3 je vypustený. Tento text sa musí byť uvedený. A Teraz môže e, rada pokračovať s technickými zmenami v, prvom, v stanovisku po prvom e, čítaní. Týmto, že som to oznámila, som uvoľnila proces, aby sme mohli ďalej pokračovať a dostali e, materiál na čas do pléna v septembri, kde budeme hlasovať o opravenom texte. Áno, dobre som to povedala? Takže dúfam, že to bolo jasné. Vidím, že pani Jakoncári teraz prikyvuje, takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, áno, teraz je to jasnejšie. Parlament, ako aj celkovo EÚ, um, viedli debatu o nariadeniach, o regulácii. Naozaj v tejto súvislosti hovoríme o dobrej regulácii a o tom, ako by sme informačné technológie mohli použiť proti mohli eh, použiť proti podvodom v oblasti cieľ, ak sa snažíme vyhýbať sa trestným činom, tak určite um, môžeme vynaložiť stovky miliónov eur na rôzne služby a tieto vlastne ušetríme, ak bude táto ochrana proti podvodom dobrá. Táto oblasť je minimálne citlivá na páchanie trestných činov, najmä pokiaľ ide o obchodovanie s alkoholom. Je faktom, že po tejto zmene, po tejto reforme

dokážeme údaje o vývoze ukladať v dvoch systémoch a taktiež e, údaje identifikačné o jednotlivých dopravných kontajneroch môžu byť ukladané v systéme. My sme sa dohodli s tieňovými spravodajcami, aby sa navrhlo následovné. Ak táto informácia sa skombinuje a ak pohyb kontajnerov bude monitorovaný a dôjde k podozreniu zo spáchania trestného činu, tak časové okno na zistenie takéto situácie e, bude zmenšené, čo znamená, že príslušné orgány môžu zasiahnuť rýchlejšie. štvor e, týždňové obdobie majú orgány k dispozícii na to, aby podnikli konkrétne kroky. Celá téma je veľmi odborná. Avšak je tam skrytá aj politická dimenzia, napríklad spôsob, akým sa citlivé obchodné údaje môžu chrániť. Kľúčovou otázkou bola e, ochrana údajov. My sme našli dobré riešenie a ja som veľmi rada, že sme dokázali nájsť vyvážené riešenie, že môžeme chrániť citlivé údaje na jednej strane dokážeme poskytnúť obchodné informácie a na druhej strane dokážeme postúpiť o krok vpred v riešeniach. Rada schválila kratší časový harmonogram pre prípadné kroky na vyšetrenie domnelých trestných činov a podvodov. A ako už povedala pani predsedníčka, objaví sa to na septembrovom rokovaní a my dúfame, že sa zlepšia eh, právne kroky v oblasti dodržiavania colných predpisov. Ďakujem. Like... Chcel by sa ešte niekto ďalší vyjadriť, pretože ak tomu tak nie je, tak by sme sa poďakovali pani Sári. Prevencia trestných činov v celnej oblasti je jednou z priorít, v ktorej treba pokračovať. Ďakujem vám teda za odvedenú prácu. A teraz by sme sa mohli posunúť k ďalšiemu bodu programu, a to je rokovanie koordinátorov. Máme až 5-minútový predstih v časovom programe rada by som vám ešte pripomenula, že požiadavka jedného z koordinátorov